dá teda pokryté. Dúfam, že ostatní predsedovia urobia to, čo vy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto nebola taktická pripomienka, ale keďže ste ku mne milí, tak vás, vám nechám priestor. Ďakujem. V poriadku, takže teraz Takže diskusia je teraz ukončená. Ďalšia téma na našom programe je e, e, vyhlásenie komisie o mediálnom zákone v Maďarsku.

A som veľmi rada, že vás môžem informovať o tom, že keď sa dnes ráno pristav, keď sa dneska ráno pristávala v Štrasburgu, tak som dostal tú dobrú novinu, že maďarský premiér súhlasil s tým, že zmení mediálny zákon tak, aby dodržiaval všetky aspekty európskeho práva, všetky naše pripomienky zohľadní vrátanie obav týkajúcich sa charty základných práv. Uistili ma pán predseda, vážení poslanci, že pozmejúce návrhy príjme maďarská vláda na svojom najbližšom zasadnutí. No a vidím na zástupcov maďarského predsedníctva, že to je pravda a že to bude predložené maďarskému parlamentu v následujúcich dňoch štyri oblasti, vážený pán predseda, kde maďarské orgány súhlasili zmeniť zákon, sú nasledovné. Poprvé, vyvážené spravodajstvo. Tie pozmeňujúce návrhy by obmedzili požiadavku na vyvážené spravodajstvo, na televízne vysielanie a nevzťahovali by sa na audiovizuálne služby na vyžiadanie alebo na tlač. Okrem toho, akékoľvek obmedzenia e, vysielacích spoločností by museli rešpektovať princíp proporcionality. No a samozrejme, e, komisia bude monitorovať spôsob, ako sa tento princíp odzrkadlí v sekundárnom e, práve. Hovoril som o štyroch oblastiach. No, druhou je princíp krajiny pôvodu. Pozmenujúce návrhy budú znamenať, že zahraniční, e, zahraničné vysielacie spoločnosti nebudú môcť byť e, pokutované za porušenie e, mediálneho zákona z hľadiska porušenia práv neplnoletých alebo šírenia nenávistných rečí. No a namiesto toho budú postihovaní v súlade s sú smernic o audiovizuálnych mediálnych službách. Znamená to, že spoločnosti, ktoré sú legálne na území iného členského štátu a ktoré dodržiavajú zákony týchto krajín, budú môcť slobodne vysielať do Rakúska bez rizika, že sa stanú, že budú na ne uvalené zo strany maďarských orgánov pokuty. Po tretie, registrácia médií. Pozmeňujúce návrhy znamenajú, že poskytovateľia audiovizuálnych mediálnych služieb sa budú musieť registrovať len po tom, čo začnú ponúkať svoje služby. A to je tiež v súlade so smernicou. Znamená to, že poskytovateľia audiovizuálnych mediálnych služieb, vydavatelia nebudú e, podliehať e, povoleniu e, maďarských orgánov alebo nejakému vopred povoleniu. Štvrtá oblasť, nejaký uražlivá vražlivý obsah. Maďarská vláda odsúhlasila upraviť a ďalšie ustanovenia mediálneho zákona, ktoré e, vzbudzovali obavy z dodržiavania slobody médií. No a tu sa hovorilo o tom, že mediálny obsah nemôže e, nikoho urážať ani náznakom a nemôže urážať jednotlivcov, menšiny alebo väčšiny. No a pozmenujúce návrhy zabránia zákazu zábrania diskriminačnému zaobchádzaniu. Okrem toho, tieto ustanovenia sa nebudú ďalej vzťahovať na poskytovateľov mediálnych služieb, ktorí majú sídlo v iných krajinách EÚ. Vážený pán predseda, vážení poslanci, my budeme veľmi úzko spolupracovať s maďarskými orgánmi, aby tie zmeny boli transponované do maďarského práva a aby sa aplikovali aj v praxi. Aj naďalej budeme monitorovať situáciu. To však myslím, že je úplne jasné. No a asi ani netreba hovoriť, že komisia overuje tiež národné práva pri implementácii e, audio, smernice o audiovizuálnych mediálnych službách aj v iných e, krajinách a príjme potrebné kroky, ak to bude nevyhnutné. Komisia e, sa nebojí využívať svoje právomoci a nebojí sa obhajovať slobodu médií a pluralizmu, ak to je potrebné. No a súčasný prípad, to dúfam, jasne dokazuje. Môžem vás uistiť, že komisia uznáva a zdieľa obavy mnohých z vás aj súčasti občianskej spoločnosti o všeobecnom stave médií v Európe. No a pán predseda, ja som ochotná ísť aj ďalej a prijať kroky v otázkach plurality, plura, pluralizmu médií eh, v EÚ vzhľadom na subsidiaritu alebo rozmedzie subsidiarity. Komisia má úprimný záujem o podporu dialógu medzi jednotlivými aktérmi a politikmi na európskej úrovni. Zmenená štruktúra mediálneho prostredia v Európe vzbudzuje obavy do budúcnosti. Tiež to prináša príležitosti, ale tiež rozširuje rizika e, mediálneho pluralizmu nad e, využívanie vlastníctva. No a samozrejme, preto je jasné, že potrebujeme taký prístup, ktorým sa bude dať merať pluralita médií e, jedným, jedným nejakým faktorom, taký, ktorý bude spájať viaceré aspekty a, a nemôžeme sa nimi zaoberať oddelenie, tak ako to bolo doteraz. No a preto, pán predseda, sa budem snažiť o vybudovanie skupiny aktérov v mediálnom prostredí. A oni vypracujú výzvy pre médiá v súčasnosti a v budúcnosti vrátane vízie pre mediálnu pluralitu. A ako viete, ja si vážim vaše príspevky a preto v tejto skupine expertov bude z začlenený alebo bude mať členov aj Európsky parlament. Ak prejavíte záujem, detaily vám poviem čoskoro. Skupina mi bude radiť v ďalších krokoch, ktoré budú prijímané ohľadne mediálneho prostredia. No a ja som odhodlaná prijímať konkrétne kroky v rámci všetkých kompetencií, ktoré mám k dispozícii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, hovorí pán predsedajúci. Teraz sa dostávame k rečníkom za vlastné politické skupiny, za EPP. Pán Skúria, dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to pre mňa troška nepríjemné povedať v tejto rozprave niečo, pretože komisárka vlastne povedala, že to nemá vôbec zmysel viesť túto rozprávu, pretože všetko sa rozvíja k spokojnosti, ale môžeme si vypočuť aj iných kolegov. Už eh, predtým vo výboroch sme napríklad už hovorili podobne aj tu v pléne o tejto veci prvom rade sa musí dokázať, čo je nesprávne a maďarská vláda bola vždy ochotná uskutočniť zmeny pre prípad, prípade, že by komisia mala nejaké výhrady. Takže Maďarsko je na čele predsedníctva, čiže je to osobitná zodpovednosť. Zle by sme Maďarsku radili, keby sa nedržali rád Európskej komisie ale možno je tu viac, um, ide o viac ako ideologické aspekty, možno sú to aj iné aspekty, ktoré sa postarali o to, že vedieme túto rozpravu a že teraz sme podali uznesenie k tejto téme. Takže musíme byť bdelí, Musíme mať dôveru, dôveru v demokraticky zvolené vlády a vláda v Maďarsku bola zvolená demokraticky s obrovskou väčšinou. Takže nemôžeme pochybovať o tom, že bola zvolená demokraticky. Najlepšie, čo môžeme teraz spraviť, je to, že vyzveme našich socialistických a liberálnych kolegov, ktorí e, v istom tóne koncipovali uznesenia. Radi by sme ich vyzvali, aby stiahli tieto uznesenia, totiž Európsky parlament by sa mali usilovať o riešenie skutočných problémov. Pán Moraes, ďakujem. Socialisti a demokrati samozrejme vítajú pokrok v kľúčových oblastiach, eh, o vyváženom informáci- informač- prostredí informácií. Samozrejme, že to vítame. Je to text nášho uznesenia, to bol tlak, ktorý sme vyvinuli na vás a na maďarské orgány, aby toto dosiahli. Musím najskôr eh, sa vás spýtať na harmonog. Je to náhoda? Čakali ste na letisku, keď ste sa to dozvedeli, alebo je to tlak tohto parlamentu? ktorý priniesol kľúčové, štyri kľúčové zmeny, ktoré sme žiadali. Prosím, povedzte nám, um, že toto naozaj, um, ako to, ako to je. Parlament ešte nemá text rokovaní medzi komisiou a maďarskými orgánmi, preto žiadame viac času, aby sme sa mohli vyjadriť tejto e, veci, ale je jasné, že rokovania nedostatočne pokryli všetky oblasti, ktoré parlament žiadal a ktoré pre socialistov a demokratov sú dôležité. E, napríklad časový harmonogram mediálnych orgánov a mediálnej rady. E, toto by malo byť homogénne a ešte stále reprezentuje, ešte stále je tu vládna kontrol nad týmito médiami. Potrebujeme jasnú odpoveď na tieto otázky. Je taktiež polutovania hodné, že komisia eh, konala na, na, E, v súvislosti so zneužitím kompetencií. Tuto si je potrebn- sú potrebné sankcie a musí e, byť zaručená nezávislosť verejných médií. Je tu zoznam, pani komisárka, otázok, ktoré ešte potrebujeme zodpovedať v tejto diskusii. Samozrejme, že si vážime e, pripravenosť maďarských orgánov zmeniť legislatívu. Samozrejme, že e, tiež aj to, že sa tu chcú riešiť tie zostávajúce otázky ale aby sme plne poňali chartu základných práv, e, zvlášť článok 11, ktorý chráni slobodu prejavu, tak potrebujeme ďalšie odpovede a to, či si myslíte, že článok 11 bol splnený. Uh, musíme zaangažovať e, občianskú spoločnosť, musí tu byť transparentnosť a zaručenie použitia osvedčených postupov. Predložili sme e, uznesenie za našu skupinu, pretože e, chceme výsledok, ktorý ste už oznámili, ale chceme ešte viac. Demokracia je založená na slobodných médiách. Naša skupina tvrdo trvá na tomto princípe. Urobili sme všetko, aby tu bola ochrana

pani Weber, ďakujem pán predseda, pán, ko, pani komisárka, kolegovia. V minulosti sme diskutovali o prípadoch, kedy vlády e, preukázali svoju snahu kontrolovať médiá, ale nikdy sa nepokúsili ísť tak ďaleko ako v prípade maďarského mediálneho zákona, kde televízia, rozhlas, e, takisto e, blogy, písaná tlač, všetko je kontrolované od registrácie až po prerušenie keď my ako ALDE v tomto parlamente poprvýkrát e, sme prehovorili proti tomuto zákonu, tak nás obvinili, že sme politicky motivovaní. Avšak e, život ukázal, že sme mali pravdu a dnes aj maďarská vláda uznala, že niečo nefunguje v tomto zákone a preto e, potrebné, sú potrebné niektoré zmeny. Veríme, že toto je naozaj maďarská pozícia a dúfame, že to dostaneme aj písomne a budeme úzko sledovať zmeny Avšak tieto štyri oblasti, e, ktoré komisia požadovala, sú iba súčasťou oveľa väčšieho problému. Ďalšie problémy sa tiež musia zmeniť. Väčšinou ide e, o tie oblasti, kde je veľká kontrola, e, je tu teda politický vplyv, ktorý trvá už 9 rokov, nedostatok ochrany novinárov, aby som vymenovala niekoľko z nich nie len naša kritika, ale Európska komisia samotná budú musieť e, e reagovať na otázky e, občianskej spoločnosti a novinárov, prečo OBSE a e, komisár pre ľudské práva v Rade Európy tiež kritizovali tvrdo aspekty, ktoré som spomenula. Nemôžeme, nemôže to byť len politicky motivované, práve naopak. My sme motivovaní úprimným záujmom o to, aby e, sloboda prejavu a sloboda médií e, bola naozaj e, realizovaná v prospech našich občanov. A teraz za zelených pani z Argentíny na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rada dala otázku pani Krús. Pani Krús, existuje smernica o audiovizuálnych službách, kde je napísané, že nezávislá rada, teda tá mediálna rada, ktorá môže sankcionovať v Maďarsku. Tu údajne obsadili e, príslušníci jednej, teda vládnúcej strany. Prečo proti tomu neprotestovala komisia? Prečo ste sa nezaujímali? Prečo ste nekritizovali túto E, situáciu. Predsa to nezodpovedá základným, ľud- základným právam. Pani Krús, e, zatiaľ v Maďarsku uskutočnili štyri zmeny pre audio- audiovizuálne e, média, ale pozor, nenavrhla sa zmena v prípade print médií, teda čo bude robiť Orbán a jeho kolegovia, využuj, využijú možnosť, že teda spravili zmeny tvárov tvár v Bruselu, ale že budú ďalej robiť podľa svojho. A to všetko robí krajina, ktorá je na čele eh, rady. Kolegovia VPP tvrdia, že v nie sú žiadne problémy, že to je všetko iba manipulácia, že to je všetko politicky motivované, čo sa kritizovalo. Uh, No viete, je to urážka OECD. A ja si myslím, že je to takisto urážka Rady pre ľudské práva, e, Rady Európy, čiže treba niečo zmeniť na tomto mediálnom zákone. Mne to pripomína dobu stalinizmu kedy sa jednoducho robili retuše určitých obrázkov. Takže vy musíte spolupracovať s nami na to, aby sme chránili európske hodnoty. To je naša úloha. Pani Morvaj zdvihla modrú kartu. Pani Morvaj, prosím. Ďakujem pekne. Počkám, kým sa začne tlmočenie. No, takže to, čo sa deje, si e, zaslúžila ľavicová e, e, to si zaslúžila Orbánová vláda, čo sa práve deje. Čiže je to určitá lekcia z demokracie. Ale chcem sa vás spýtať, čo by ste chceli odkázať ehm, socialistickej strane v Maďarsku, ktorá nechala policajtov, aby strieľali do ľudí, aby im strieľali do očí? Ako zabezpečíte, že sa už nikdy nestane niečo také, že sa budú rozháňať e, e, demonstrácie či manifestácie? Pani Sargentini, máte možnosť odpovedať. Dobre, ja si nemyslím, že nezávislé médiá vytvárajú e, násilie a nechápem e, relevantnosť tejto otázky, ale ďakujem e, tej autorke za túto otázku. Ďakujem pekne. No a teraz sa zastupca ECR, pán Žiobro, na jednu minútu, nech sa páči. Panie przewodniczący, wolność słowa jest wartością wielką. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda a sloboda vyjadrenia je dôležitá vec a, a preto vedieme aj túto dôležitú debatu. Ale vyzerá to, ako keby tá dnešná debata bola len zásterkou pre mlavičiarov kritizovať pravicovú vládu. V Európe je, sú viaceré štáty, ktoré samozrejme sa zaoberajú alebo nedotýkajú slobody vyjadrenia. V Polsku vládna strana má väčšinu v rozhlasovej rade, rovnako má vo svojich rukách aj verejnoprávnu televíziu a masovo-komunikačné médiá. Sú pod kontrolou vlády mnohí žurnalisti, nemajú možnosť vydávať eh, alebo publikovať svoje programy. Takže čo poviete na to, vážený pán Šulc, eh, na situáciu v Polsku? Tam už tiež boli v minulosti isté eh, pán Žobro, pani Lightfried má modrú kartu. Príjmete otázku? Pán Lightfried má otázku na vás. Akceptujete to dobre, pán Lightfried? Nech sa páči na 30 sekúnd. Pán kolega, ak som, vám pochopil, ak som vás pochopil správne, povedali ste, že v mnohých krajinách Európy sú obmedzenia slobody prejavu a tlače. O aké krajiny ide? Rád by som vedela, čo hodláte vy osobne proti tomu urobiť. 30 sekúnd, pán Žiobro. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja som sústredil pozornosť na to, že sloboda prejavu je a sloboda myslenia je veľmi dôležitá pre všetkých bez ohľadu na pravicu alebo lavicu. Takže napríklad, keď žurnalisti e, nemôžu vysielať svoje programy, len kvôli tomu, že majú buď lavicové alebo pravicové postoje. Proti tomu treba protestovať. Napríklad teraz sú prípady podobné, pretože žurnalisti patria do nejakej strany alebo sledujú isté tendencie. Takže to som chcel povedať len e, ku kritike SAD a zástupcom. Takže treba na to upozorniť, že všade, e, kde sa ohrozuje sloboda prejavu, treba na to poukázať. Ďakujeme pekne. Takže keď e, použijem kladivo, znamená koniec. Ak bude počuť tento tón, to znamená končite. Čiže vypína sa mikrofón. Prosím do mikrofónu. Až na konci. Pán, pán Tavares, na jednu minútu, prosím. Vážená pani komisárka, Veľmi pozorne som vás počúval a neviem, či som šokovaný alebo pozitívne prekvapený. Počul som niektoré veci, ktoré sú čudné. Mám taký dojem, že komisia viac alebo menej išla do pasce maďarskej vlády. Naozaj sa nič nezmenilo na tomto zákone na základe toho, čo ste nám porozprávali. Konkrétne napríklad um, tie vysoké sankcie, ako to s ním vyzerá. Tam sa tiež nič nezmenilo, alebo ako to je. Ja si myslím, že to je zahambujúce to, čo sme od vás počuli. Komisia hovoria áno v poriadku, tieto sankcie neplatia pre isté oblasti médií, ale toto je snáď riešenie. To predsa je niečo, čo e, teda nie je dôstojné v Európe. Mali sme to niekedy v Európe a komisia je asi veľmi poddajná, ale Európsky parlament poddajný nebude a bude veľmi pozorne sledovať situáciu, pretože to, čo ste nám povedali doteraz, je naozaj zahambujúce. Pán Borges je on 1,5 minúty. No, e, nemusím hádam pripomínať, aká dôležitá je táto záležitosť. Isté, že sa stále kritizuje a teraz sa kritizuje maďarská vláda. Práve preto, že maďarská vláda vedie pres, predsedníctvo GUE kritizuje. Nuž, je to už tak. Takže to, je to opäť možnosť, ako využiť veci na instrumentalizovanie. Existuje tu určité ideologické predsudky, ktoré sa tu veľmi jednoznačne ukazujú. Ale keď sa to prakticky aplikuje voči jednej krajine, ktorá je na čele Európskej únie, no viete, je to naozaj zahambujúce. Samozrejme, že boli rôzne politické sily, ktoré sa zasadzovali za to, aby táto rozprava bola dnes. Čiže máme tú politickú zložku pri celej tejto záležitosti. Čiže nejde tu iba o ideologické otázky. Zastávam názor, že je tu nebezpečenstvo, e, že tu vrháme tieň na maďarské predsedníctvo a to nie je v poriadku. Je to bývalá komunistická krajina, ktorá je v európskej rodine a má túto dôležitú funkciu. A teraz e, k ostatným rečníkom pán Busutil na dve minúty. Po oznámení komisárky dnes je jasné, že táto diskusia bola, že ju predbehli udalosti a že už e, neexistuje dôvod e, hlasovať o uznesení zajtra. Verím, že tí, čo vyjadrili obavy o mediálnom zákone v Maďarsku, mali na to právo, ale čo mňa trápi je, že stále tu vidím väčšiu a väčšiu krížovú výpravu jednotlivých členský, proti jednotlivým členským krajinám. Náhodou je to vláda EPP predtým, ako komisia plne preskúmala túto otázku, alebo len dospela k záverom, kde eh, ju teda dôvod, že toto bolo urobené bez toho, že by sme mali potrebné informácie od maďarských orgánov a výpovede, že tá, tento zákon bol pripravený na zmenu v prípade, že je to potrebné aký má význam uznesenie zajtra, ak to nie je politická instrumentalizácia. Pán predseda EPP vyjadruje záväzok rešpektovať ľudské práva a právny štát bez ohľadu na, na to, o ktorý členský štát ide nechceme vylúčiť jednotlivé členské štáty a odsúdiť ich jednostranne predtým, ako prebehne príslušný právny proces. A keď prebehne, tak potom ho treba rešpektovať. Minulý mesiac prišla táto otázka. Ja som povedal, že politizácia nebola len útokom na členskú krajinu, ale podkopaním európskeho predsedníctva. Dnes mám pocit, že sme podkopali aj našu vlastnú inštitúciu a to nie je správne. Vyzývam všetky skupiny, aby stiahli uznesenie, o ktorom sa má zajtra hlasovať, nie prerušiť či oddialiť ich, ale stiahnuť ich, pretože už nie je žiadny dôvod, aby sme pokračovali v tomto hlasovaní. Ďakujem. Na dve, minúty. Na dve minúty pani Badia. Prepačte, prepačte. Pani Badia už hovorí, vážený pán komisár, vážený zástupca rady. Hadam začnem s jednou vecou, ktorá je zjavná. Nezávislé médiá to je naozaj ochrana fungujúcej demokracie. Preto sme sa tu dnes zišli, keď sme vyjadrili naše obavy a keď Rada Európy a mnohí iní vyjadrili svoje obavy, aj gro tohto parlamentu prejavilo svoje obavy. Tak to zrejme súvisí s tým, že chrbtica našej spoločnosti je ohrozená. Tento maďarský zákon bol prijatý Urbanov, Orbanovou vládou. No a neboli tam uskutočnené tie principiálne práce, ktoré by boli potrebné. Nezodpovedá to základným zmluvám. Sme spokojní, že sme si vypočuli pani komisárku, ktorá povedala, že Maďarsko je ochotné zmeniť tento zákon, ale kontrolný orgán etablovať. Takže mediálna rada je obsadená iba príslušníkmi jednej strany, vládnucej strany, nuž e, to je centralistická kontrola, znamená to vlastne cenzúru. Takže ako to vyzerá, to musíme sledovať. Súhlasíme s pani komisárkou aj s komisiou, pokiaľ ide o naše obavy, pokiaľ ide o pluralitu médií a základné práva, slobodu, tlače, právo na informáciu, čiže všetko, čo je v charte základných práv. Ale odpovede, ktoré ponúka maďarská vláda tým, že bude meniť zákon, nuž to musí byť tak, aby sa e, vyeliminovali tieto obavy, ktoré sa týkajú základných práv. A takisto sa to týka mediálnej rady, o ktorej som hovorila. Čiže e, treba to sledovať ďalej, hlavne ktorá ide o nerešpektovanie základných práv. Prepačte, pani komisárka, vážený pán predstaviteľ rady, ide tu naozaj o obranu hodnot o um, hlavné základné práva Európskej únie. O to nám ide a o nič iné. Áno, a teraz má slovo pán Lökegaard. Áno, je to už trocha zvláštne. Som liberál a teraz ma obvinujú, že som ľavičiar. No až to môžete zažiť v Európskom parlamente. Čiže nejde tu o to, či ste vľavo alebo vpravo, ide o slobodu tlače chápem, e, v tomto prípade nechápem EPP, je to troška také patetické, ako k tomu pristupujú. Ja by som rád zdôraznil, že Maďarsko zodpovedalo na naše otázky, ale napriek tomu existujú problémy, na to sme upozorňovali stále zo všetkých možných e, strán. Ide tu mediálnu komisiu, mediálnu radu, tá sa predsa musí vyvážene obsadzovať. Je to predsa e, výbor, ktorý má jednoducho mať ochranu nad e, médiami. Ide o nezávislú radu. To by sa malo vysvetliť ďalej, čím sa bude táto rada zaoberať. E, vážené kolegyne a kolegovia, celkom krátko, pokiaľ tento postup nepoznáte, tak eh, mm, jednoducho na modrú kartu sa dívam ako predsedajúci. Keď nemám čas, tak nedám eh, rečnícky čas. Eh, ak čas je, tak dám tento čas k dispozícii. Závisí to od okolnosti. Pani Trúpel, vážené dámy a páni, net dôvodu, na nejakú samospravodlivosť EPP. To, že existujú zmeny v, maďa- v maďarskom mediálnom zákone, to dáva e, istú pravdu, ale nie pánovi Orbánovi. Ja si myslím, tie zmeny, ktoré sú doteraz, nie sú dostačujúce, pretože na jednej strane Máme mediálnu radu, ktorá je obsadená iba členmi Fidesu. Predsa to nie je zlučiteľné e, s e, pravidlami Európskej únie. Čiže nejde o demokratický mediálny zákon. Pani Krus, podľa všetkého máte záujem o kľud a máte záujem o to, aby nič nerušilo maďarské predsedníctvo a veľmi vás nezaujíma teda demokratický mediálny zákon demokratickí liberáli, e, ktorí e, nám zatelefonovali, a ja skutočne zastávam názor, že tento zákon treba prepracovať, aby bol demokratický. Ďakujeme. Pán Kasíny, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Zastávam názor, že maďarská vláda v tejto záležitosti ukázala veľa citlivostí voči Európe a voči jej princípom. Pretože potom, ako vstúpil do platnosti tento mediálny zákon, potom ako bolo počuť kritiku, spustila sa kampaň zo strany ľavice, povedalo sa, že je to zlý zákon. Ale tí, ktorí bojovali proti, ktorí zažili komunizmus, nacizmus, fašizmus, vedia, o čo tu ide. Demokratické štáty vedia, že e, pluralizmus médií tvorí základ e, demokracie. Ale žijeme v právnom štáte. A ako som povedal, základom demokracie je pluralizmus a ľudská dôstojnosť je dôležité, aby, bola, aby boli zagaranto, zagarantovaná sloboda informácií. No a tu vidíte, že sa bráni dôstojnému spravodajstvu. Konkrétne aj v Taliansku sme to už v tejto podobe zažili, respektíve e, môže sa uverejniť zase to, čo by sa uverejniť e, nemalo. Takže tento mediálny zákon e, neporušuje demokratické hodnoty. Táto dôstojnosť, dôstojnosť človeka, to je e, úloha maďarského predsedníctva. O to nám predsa ide. No a kritika má svoje, doniesla svoje plody. Predsa maďarská vláda povedala, že je ochotná urobiť zmeny, ak sa to ukáže e, byť potrebné. A v maďarskej ústave sú predsa zakotvené všetky demokratické hodnoty. Je to krajina, ktorá je predsa zakomponovaná do európskej kultúry, tak vôbec nerozumiem, prečo sa vedie táto rozprava. Takže je to prakticky vina Maďarska, že e, dokázala mať e, väčšinu parlamente? To je jediná vina Maďarska, ako to vidím. No to už je veľmi zvláštne chápanie demokracie. Ďakujem maďarskej vláde. Pán Tabadži, na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, Zdá sa, že úsilie obmedzovanie slobody médií je európskym fenoménom. Veľmi ľutujem, že e, práve maďarský mediálny zákon viedol k tomuto vzplanutiu rozpravy. Až e, veľmi prísna kritika Európskej komisie viedla vládu e, Orbána, aby e, bola táto vláda ochotná uskutočniť zmeny v, týchto, v tomto zákone, ktorý spôsobil, spôsobil škandál. Čiže podľa hodnotenia komisie sa tu porušuje smernica o audiovizuálnych službách, ďalej e, základnú zmluvu Európskej únie, ako aj chartu základných práv. Zatiaľ je nám jasné, že má, majú štyri politické skupiny veľké výhrady, takže tak komisia, ako aj Európsky parlament majú s veľkou pozornosťou sledovať, ako sa tými zmenami, ako sa tieto zmeny budú prejavovať na E, slobode prejavu a tlače v Maďarsku. Rád by som sa pána Martoniho spýtal, čo e, viedlo e, Orbánovú vládu k tomu, že zostavil mediálnu radu iba z členov Fidesu. Chcel by som požiadať vládu, aby to neinterpretovali tak, že sa tu kritizuje Maďarsko. Predsa po tejto prísnej e, kritike by sa mala komisia dívať na to, čo sa deje v Maďarsku a zase v Maďarsku by sa malo prestať s touto antidemokratickou e, praxou. Ďakujem za pozornosť. Mm, milé kolegyne, kolegové, možno, čo som povedala predtým, e, vyvolalo nepochopenie, ale nebudem povolovať žiadne modré karty. Nuž. Teraz pán Dojč na dve minúty. Tistelt. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, ako vidíte, podarilo sa dospieť ku konzensu o otázke mediálneho zákona medzi Európskou komisiou a medzi maďarskou vládou. Takže podarilo sa svojím spôsobom oslobodiť od e, politických nálad. Čiže bola to rozprava, e, ktorá bola e, motivovaná E, určitými útokmi. E, v zmysle toho, e, že ide nám tu iba o akési lári fári, pretože aplikujú sa opäť dvojité meradlá. To znamená zelení, socialisti a komunisti. Martin Schulz nehovoril vôbec nič o tom, kedy v Maďarsku maďarská socialistická vláda, respektíve jeden jej eh, minister, eh, dal pokyn eh, na to, aby dali, aby dali do auta drogy a takto mali možnosť ho obviniť. Takže často sa e, začalo aj trestné konanie voči jednému novinárovi, pretože napísal článok, ktorý sa celkom nehodil. Takže Gej Verhofstadt vôbec nerozprával vtedy, keď maďarskí novinári e, boli na podujatí, e, ktoré bolo kritizované kvôli e, svojim názorom, keď vtedy sa neozvali na ochranu e, európskych hodnôt, tak by sa nemali ozývať ani teraz. Ďakujem. Pani Fajon, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že maďarská vláda chce zmeniť mediálny zákon, no, že komisárka Krúz nám oznámila tieto zmeny, avšak mám obavy, že jeden deň pred prijetím uznesenia o maďarskom nemediálnom zákone v Európskom parlamente môžeme sa spolahnuť len na vaše, vaše slova. Maďarská vláda nám písomne nič nepotvrdila, no a preto by ma zaujímalo, ako ste dospeli k týmto záverom No a boli tam aj externí experti. Rýchla reakcia vlády tiež buduje dojem, že tieto zmeny nebudú nejaké zásadné, ale len kozmetické, čo nie je priateľné. A prečo len dnes, keď hovoríme o tejto otázke, vláda chce zmeniť e, zákon o dva týždne? Zdá sa, že niekto tu chce umlčať eh, výhrady Európskeho parlamentu a technická práca, ktorú Maďarsko oznámilo, nevyplyne, nevyústi do demokratických zmien v súlade s chartou základných práv. Tak ako OBSE, aj nás zaujíma zloženie a právomoci sú dozorného orgánu, pretože a rovnako aj mediálnej rady, pretože to eh, vykonáva kontrolu nad žurnalistickou prácou. Ja vítam ochotu postupovať v dialogu, ale dúfam, že to... A to nie je, to nie je útok na Maďarsko. Nie, ja som bývalá žurnalistka, to je ochrana žurnalistov a rovnako som sklamaná, že pani Redingová sa nezaoberá touto vecou. Ona zodpovedá za ľudské práva, predsa rada by som vedela, pani komisárka, Akú víziu má Európska komisia o budúcnosti e, novinárskeho remesla, žurnalizmu v Európe? Potrebujeme isté minimálne kritéria, ktoré zaručia slobodu nezávislých médií, ako aj mediálny pluralizmus. Ja vás vyzývam, aby ste to e, veľmi rezolútne sa toho chopili, e, pretože sloboda médií je dôležitá všade na svete. Ďakujem pekne. Teraz pán Bellet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že všetci vychádzame z toho, že je dobré, že maďarská vláda dnes sa eh, odstránila všetky eh, pochybnosti. V Budapešti a v Maďarsku sa zaločí sloboda médií a mm, pluralita médií. Mediálny zákon bude teda upravený v súlade s chartou ľudských práv. To je všetko úžasné. Škoda je len, že diskusia o mediálnej pluralite eh, v tu ide vždy e, smerom konfrontácií národných strán a takých žabomyších vojen. Takže teraz e, sme sa dozvedeli, že bude e, založená skupina o pluralite médií. Z toho sa veľmi tešíme, na to sa budem radi podielať. Je to vynikajúca príležitosť pozrieť sa veci na zub, no a pozrieť sa, ako vytvoriť a udržať pluralitu médií bez um, ohľadu na nejaké národné snahy. Ide o podporu objektívnych um, médií a rôznorodej mediálnej krajiny. No a legislatívna iniciatíva uh, na reguláciu médií, tak ako tu, sa to tu žiada, je podľa mňa nesprávnou cestou. No a myslím, že v tom s nami súhlasíte, pani komisárka. Ďakujem pekne. teraz pán Zver. Tiež vítam rozhodnutie maďarskej vlády zmeniť a doplniť mediálny zákon. Tieto masívne útoky na Maďarsko boli podľa mňa nepodložené a, a nespravodlivé voči Maďarsku. V Európe nechápeme veci vždy veľmi jasne. V procese mm, zmien v mnohých európskych krajinách um, dochádza k, k nejasnostiam E, e, ľavica bola pri moci a preto táto žiadosť o, o je opodstatnená. Na začiatku takáto politická diskusia bola spojená s médiami. Niekto povedal, že zloženie mediálnych orgánov nie je dobré, ale členské krajiny, tá, tie členské krajiny sú zastúpené dvomi tretinami v Európskom parlamente, takže potrebujeme takýto demokratický nástroj. Pani komisárka, samozrejme, že sa postaráme o mediálny obraz v Európskej únii. Myslím, že budete musieť robiť oveľa viac v tejto oblasti. Nestačí len kontrola, budete musieť urobiť hĺbkovú analýzu. A to platí aj pre Slovensko. Pani Ferhajen, máte minútu a pol. Keď ty aj chcete položiť otázku? Povedal som, že na nešťastie teraz nemôžeme prevziať alebo akceptovať modré karty. Pán, e, pani Ferhajen, máte taktickú pripomienku? Pán predseda, chcel som položiť otázku vám. Bez ohľadu na to, čo poviete, ja e, bojujem za to, aby som mohol povedať, čo chcem, ale v tejto inštitúcii doteraz iba extrémna pravica a ľavica mali e, právo na modrú kartu. Ja si myslím, že je to jednostranný prístup a vedenie stretnutia. Chcem požiadať, aby aj stred a stredoprave vy, e, kolegovia, mali právo predložiť modrú kartu, pretože inak zaobchádzanie nebude spravodlivé nedávam alebo neudelujem modrú kartičku podľa toho, kto je odkiaľ, ale podľa poradia. V tejto diskusii prvé kartičky boli predložené teda kýmkoľvek, ale potom nám vypršal čas, takže nikto či už ide o pravicu alebo ľavicu, nemá možnosť použiť modrú kartu. Je tu príliš veľa príspevkov. Želám si, aby sme mali viacej času, ale nie je to možné, takže sa vám ospravedlňujem a aj ostatným, ale uistujem vás, že nešlo o žiadne politické, politický výber. Takže pani Ferhejen, minúta a pol. Vážená pani komisárka, vážení predstavitelia rady, pani Kruk, chcem sa vám poďakovať, že ste sa chopili tak plynulo tejto debaty a že ste rokovali s maďarskou vládou. Ale chcem sa poďakovať maďarskej vláde, že dodržala to, čo slúbila vo všetkých diskusiách a vypočutiach ešte pred začiatkom diskusie v prípade, ak bude potrebná zmena, že naozaj adekvátne tieto zmeny uskutočnia. Čiže ide nám o veľmi dôležité e, základné hodnoty. Média nesú veľkú zodpovednosť, majú sa postarať o to, aby nediskriminovali a sú zaviazaní pravde, čiže nepohybujú sa vo váku a to je niečo, čo je veľký pokrok v novom mediálnom zákone Maďarska. media majú osobitnú ochranu, hlavne tým, že existuje právny rámec Európskej únie a komisia ako strážkynia týchto zákonov má úlohu, túto úlohu vykonávala veľmi dobre. Chcem povedať, že rozpráva, ktorú vedieme, eh, by nebola potrebná, keby sme viac verili v prácu komisie, pretože keď to systém funguje, tak sa to prejavuje na výsledkoch, teda v tých oblastiach, eh, kde nie je zákon celkom konformný so zákonmi Európskej únie, takže je to veľký úspech. Ideologické rozpravy, ktoré sa tu konajú práve v tomto kontexte, sú absolútne eh, neprimerané. Ja si myslím, že je dôležitá kooperatívna eh, diskusia Myslím si, že tu máme dobré výsledky a pevne verím, že rôzne politické skupiny už nechajú tieto politické hry a že stiahnu uznesenie. Pani Gal, 1,5 minúty. Vážená pani komisárka, ako vieme, došlo e, ku eh, dohode v tom zmysle, že sa budú modifikovať eh, určité pasáže zákona. To znamená, eh, že tento mediálny zákon sa stáva predmetom istých útokov. Čiže je dôležité, aby sme boli opatrní, pokiaľ ide o formulovanie mnohých textov, pretože mnohé veci sú skresľujúce. Ja si myslím, že právo na informovanosť je prioritnou záležitosťou a dnes popoludní sa to porušili, sa tu porušilo. Vy vtedy vystupujete za ochranu e, e, slobôd, vtedy, ak je možné útočiť na E, pravicovú stranu. Ale keď e, maďarská socialistická vláda e, skutočne šliapala na uliciach práva, alebo keď Slováci trestali za používanie materinského jazyka maďarčiny. Čiže v Európskom parlamente sa o tom nemohlo diskutovať. Pre mňa je to poburujúce, pretože je to používanie dvojitého metra. Ide nám totiž o to, e, e, a ide nám o to, aby sme pochopili ľudí, ktorí podobne ako ja, Trebars, žili v čaučeskovej diktatúre, sa dokážu k tomuto problému postaviť ináš. Ďakujem pekne, ale už Mesaroš, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem vyjadriť svoju hlbokú ľútosť nad tým, že sa tu vôbec o tomto diskutuje. Predsa vieme, že všetky tieto nejasné a skresľujúce fakty sa majú vyriešiť zo strany Európskej komisie a že tento proces ešte prebieha. Je pre mňa nepochopiteľné, že sa parlament zaoberá touto problematikou, keď sa ešte o tejto veci rokuje ja to považujem za hysterickú politickú eh, ľavicovo-liberálnu kampaň. Útočí sa tu predsa na krajinu, ktorá dokázala skoncovať s 8-ročným trvaním marazmu, teda za socialistickej vlády a dokázala skoncovať s poslednými troskami e, komunistického systému. Chcem sa spýtať, kde boli tí progresívni demokrati, keď v roku 2008 vláda Roberta Fica E, prijala ten kontroverzný e, zákon o médiách. Vtedy ho bránili ako tigri a vďaka im existuje doteraz. Takže to je naozaj dvoritý meter. Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás požiadať, aby ste sa spolahli na hodnotenia odborníkov a aby ste úsudky prenechali celkom konkrétne komisii a maďarskej vláde. Ďakujem pekne. Pán Kavada, prosím. Pani Kavada. Je to taká vážna téma, pán predseda, že musíme byť nad e, úroveň týmito polemikami, ktoré počúvam. Tu ide o zdravie demokracie, keď hovoríme o médiách. Pán predseda, som e, v tábore tých, ktorí si vážia vašu krajinu a maďarský ľud a vaša vláda e, a čas verejnej mienky chce väčšiu rovnováhu, pokiaľ ide o informáciu, objektívnosť a majú pravdu ale propagandu nemôžno opraviť inou propagandou. Takže dnes večer som rád, ale aj naďalej bdiem. Som rád, že viaceré základné veci e, budú e, revidované vašou vládou e, z decembra 2001. Je to dobrý krok. Som tiež rád, že revidujete chartu základných práv, a vašim ľuďom sa to určite bude páčiť. E, cením si prácu pani Kroos a vytvorenie pracovnej skupiny, ale sme bdeli, pretože máme pocit, e, že niektoré veci ešte neboli pokryté a pozorne budeme sledovať e, detaily legislatívnych zmien. A na záver by som vám chcel, pán predseda unie povedať, že vy ste dedičom Eh, vlasti eh, mnohých hrdinov. Z 56. ste eh, takisto dedičom Sandora Maraja, Imre Kerteša. Takže nesklamte nás. Jeden Maďar vynašiel Rubikovú kocku. Takže nesklamte náš Európanov a nehrajme sa s médiami tak ako s Rubikovou koncov, kockou, pretože to by nebolo dobre. Milí kolegovia, teraz catch the eye. Obávam sa, že nemôžeme akceptovať všetky žiadosti, takže prečítam mena tých, ktorí budú môcť hovoriť. Na základe zoznamu, teda poradia, kedy zdvihli ruky alebo nehovorili predtým. Takže tí, ktorí budú hovoriť, sú následovní. Naru, Mrs. Alfano, Mr. Pasca and Mr. Bronze Ďalších kolegov nemôže prehovoriť a ospravedlňujem sa im vpred. Najskôr tak, pán Galer, e, minúta. Budem veľmi prísny, pokiaľ ide o čas. Mr. Galler, one minute. Pán Galler, minúta. Where is Mr. Galler? Is he gone? Kde je pán Galler? Odišiel? Michael Galler. Nechce hovoriť v poriadku, takže slovo má pani Galpelc na minútu. Ďakujem pekne. Takže medzi maďarskou vládou a komisiou došlo ku konkrétnej dohode, pokiaľ sa týka konkrétne texty zákona. maďarská vláda prislúbila, že bude robiť zmeny na tomto texte. Čiže Maďarsko sa zachovalo e, v zmysle e, zákona, v zmysle zachovávania práv a tu je zase ľavicový, e, ľavicový cirkus. Podľa mňa to nie je správne. Mnohých iných podnecujú ale na druhej strane sa ukazuje, že v mnohých krajinách sa ukazujú miliardové škandály. že treba povedať, že v Maďarsku je demokracia a mediálny zákon naozaj rešpektuje všetky zákony a práva. Kolegyne a kolegovia, zaoberajme sa takými vecami, e, ktorých riešenie je ďaleko naliehavejšie ako realizácia tohto cirkusu. Noro, minúta. Ďakujem pekne. Chcel by som naozaj veriť, že ľudia, ktorí tak kritizujú Maďarsko, konajú naozaj v záujme mediálnej slobody. Musíme prejaviť rešpekt e, práci komisie a obsažné e, veci, ktoré boli povedané v parlamente. Myslím, že musíme ukázať zodpovednosť e, že sa otáča tá nešťastná strana e, v histórii a nemali by sme hlasovať zajtra. Mali by sme zrušiť uznesenie založené na obsahu, ktorý už e, neodzrkadľuje skutočnosť, tak ako povedala pani komisárka. Takže chcem vyzvať radu a komisiu neformálne aby sa spojili s konferenciou predsedov a aby, sme, mm, aby prebehla nevyhnutná výmena informácií, aby zajtra v plenárke sme mm, predtým, ako budeme hlasovať o uznesení, sme hlasovali o tom, že nebudeme o tomto uznesení hlasovať. Pán Bostináru, minúta. Pani komisárka, prosím, dovolte mi hovoriť po rumúnsky. Um, ehm, Vaše prehlásenie, pani komisárka, potvrdzuje, že Európsky parlament mal pravdu, keď napadol mediálny zákon v Maďarsku. Maďarská vláda uznáva prostredníctvom svojej disponibility zmeniť štyri kapitoly tohto zákona antidemokratický charakter tohto zákona. Vo vašom liste ste povedali, že budete analyzovať tento zákon a jeho kompatibilitu s európskymi zákonmi všeobecne. Chcel by som od vás počuť, že budete e, rešpektovať základnú chartu, chartu základných práv. Mám otázku na vás, pani komisárka. Ako je možné považovať e, štandardy Európskej rady a OBSE, za, ako ich možno považovať za príliš vysoké pre Európsku úniu? A po druhé, kandidátska krajina, ak by mala zákon identický nezmenenému maďarskému zákonu, mohla by takáto krajina finalizovať všetky kapitoly? Ďakujem.

aj hovorí sa v tom zákone, že a predpisuje sa tam vyvážené spravodajstvo a vysielanie a, a v inom ustanovení sa hovorí, že e, pokutuje porušovanie verejnej morálky alebo poriadku. A toto je veľmi vágna formulácia, preto veľmi e, nebezpečná, podobne ako koncepcia ako xenofóbia a rasizmus. A kto e, príjma alebo kto je proti legislatíve proti ním. No a Pozrieme sa však najskôr e, na naše zákony v našich krajinách, napríklad e, BBC, e, BBC, ktoré vylučuje vlastnej, vlastnej strany, ale venuje, venuje veľkú pozornosť jednej strane. No, nie je to teda je strané spravodajstvo. V roku 2006 spolu s vládou sa spojili na to aj predsedu dostali do väzenia. Ďakujem. No, ďakujem pekne. A na záver diskusie dostane slovo ešte pani e, komisárka Kroos. Nech sa páči. Pán predseda, Niekoľko vážených poslancov položilo otázku, a to je veľmi zvláštna otázka, či je náhoda tento časový harmonogram dnes a či to bolo naplánované na dnes, že prišla reakcia maďarskej vlády. Niekedy, pán predseda, potrebujete malého aniela na pleciach. Ale ja teda súhlasím, že samo o sebe som rada, keď ma pozvete, aby som prišla, aby som objasnila, o čo ide a ja môžem prispieť číslami a faktami. Či je to teda náhoda, zhoda okolností, určitým spôsobom, a to je teda mimo mňa, hovoríme o celom tomto procese, ktorý začal v decembri a teraz e, v polovici februára trval teda 7 týždňov a ja som 6 e, rokov v službe európskych organizácií, myslím si, že toto bolo relatívne rýchle e, z pohľadu mojich skúseností, ale nie také rýchle, že by sme mohli vyriešiť problém v rámci 7 týždňov. Je fascinujúce zistiť, aké je pozadie všetkých týchto výsledkov. Je to kombinácia veci a síce toho, že nehovoríme o tom prvýkrát, pozvali ste ma už predtým, že boli žiadne pochybnosti o tom, o čo ide, žiadne pochybnosti ohľadom toho, čo jednotlivé strany v tejto krajine, v tejto inštitúcii si myslia o, tomto, o tejto agende. A po druhé hovoríme o veľmi vážnej otázke Nemusím vysvetľovať práve vám, že téma slobody e, prejavu, slobody tlače je veľmi vážna pre komisiu, až by bolo smiešné, keby sme to nemali ako prioritu v obrane demokracie. A či to bola zhoda okolností, že formálny bod na programe dnešného popoludnia sa týkal Egypta, týkal sa vytvorenia demokracie Môžete si byť absolútne istí, že komisia si toto uvedomuje a že sme skutočne rozhodnutí brániť a napraviť veci, kde je to potrebné. Pán predseda, tretia otázka sa týka e, maďarského precedensu. Nebuďme naivní, samozrejme. Naši priatelia z členských krajín z európskej rodiny si uvedomujú, že ak je niekto na čele, tak je to nobles oblíž. Aj na ich strane teda bol tento postoj, e, že sa snažili urobiť maximum, aby vyriešili tieto problémy. A môj posledný aspekt e, vysvetlenia je ten, že Európsky parlament e, bojoval, jasne hovoril, dával informácie smerom von ohľadom slobodnej tlače, takže nepodceňujte svoju vlastnú úlohu. A celá kombinácia v konečnom dôsledku je pre mňa vysvetlením toho, prečo sme tu s týmto teraz, v tomto čase. Takže Myslím si, že základné práva nepochybne a neprichádzate s argumentmi, že ja som tá, ktorú zaujíma len to, aby bol všade pokoj. Myslím, že vtedy ma naozaj nepoznáte ani trošku, pretože ja bojujem za demokraciu a naozaj mám v tom trošku skúsenosti, možno aj za dlhšie obdobie, než väčšina z vás, odkedy som v politike ale vrátim sa k tým niekoľkým záležitostiam, ktorých som sa chcela dotknúť a ktoré predo mnou ležia na stole. Čo povedať k nezávislosti tých, ktorí robia právnu úpravu médiu, médií? Vážený pán predseda, ja som analyzovala maďarský zákon o médiách a myslím si, že členovia a predseda mediálnej rady, ktorí sú volení, sú volení podobným spôsobom ako všade inde v Európe. Musíme pripustiť, a niekedy sa to ťažko pripúšťa, ale treba pripustiť, že vládne strany majú veľkú väčšinu a v rámci demokracie je to všetko v poriadku. Článok 11 netreba e, aplikovať, nevolajte po ňom, aplikujme smernicu aj zmluvu a samozrejme článok 11 charty. To, o tom netreba pochybovať. Nebudeme rozhodnutie o mediálnom zákone podrobovať preskúmaniu súdom. Rozhodnutie mediálnej rady myslím si, že stačí a je to rozhodnutie v prvej inštancií a nie je možné sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať. Nie je na to procedurálny postup. Čo sa týka článku 163 oficiálne rozhodnutie mediálnej rady, však môže byť napadnuté na súde v súlade s ustanoveniami administratívneho procedurálneho postupu a takéto odvolanie nezastavuje predmetnú činnosť, ale iba oddialuje vykonanie rozhodnutia. Ochrana zdrojov, novinárskych zdrojov v rámci eh, maďarského mediálneho zákona je nedostatočná. No už ak e, slobodu tlače pokladáme za základný európsky princíp, myslím si, že je to alfa a omega nášho rozmýšľania o celej tejto téme. A ja som vždy obhajovala túto zásadu na európskej úrovni a budeme obhajovať aj naďalej, to vám sľubujem. A budeme pokračovať v takomto duchu. Teraz práva novinárov na ochranu svojich zdrojov. Samozrejme, že novinári majú takéto práva a že to je jedna z hlavných zásad, ktorú zaručujeme. Je to pilier slobody tlače, slobody vyjadrenia. Od novinárov by sa nikdy nemalo vyžadovať, aby odhalili svoje zdroje, jedine, že by šlo o trestnoprávne vyšetrovanie. A táto zásada je platná akejkoľvek politickej klíme sa daný novinár nachádza a podľa mňa by sme mali obhajovať túto zásadu vašnivejšie vždy, keď sú novinári a médiá v tej slabšej pozícii ťahajú za slabší koniec. Teraz súvislosť s súkromím. Myslím si, že členské štáty by mali naozaj zaručiť dôvernosť komunikovania údajov a súkromia, ale toto sa netýka činností, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti zmluv EÚ. A hovorím to preto, že európske zákony sa nedajú aplikovať na záležitosti, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany, štátnej bezpečnosti a činnosti orgánov činných v trestnom konaní. A takisto tu platí princíp subsidiarity. Členské štáty majú možnosť vykonať také opatrenia, ktoré chránia práva jednotlivcov v súvislosti so súkromím a môžu sa odvolať aj na dohovor o základných ľudských právach a slobodách a treba e, úmerne situácii zvažovať takéto kroky v demokratickej spoločnosti a komisár nebude nikdy v opozícii, e, kolegium komisárov nebude v opozícii takýmto krokom na národnej úrovni. Teraz chcem povedať niečo k článku 30, pretože mnohí poslanci sa pýtali na tento článok. Viem, že mnohí z vás ľutujú, že komisia nevzala do úvahy článok 30 plne, keď analyzovala zákon o médiách. Tvrdili ste to, ale nie je to pravda. Rada by som jasne a nahlas povedala, že jednoducho to nie je pravda. Myslím si však, že pri pôvodnom návrhu smernice, predmetnej smernice, komisia zahrnula povinnosť členského štátu zaručiť nezávislosť národných ustanovizní, ktoré sú zodpovedné za nariadenia, právne normy. A vy iste viete, že Rada nepodporila využitie tohto opatrenia napriek tomu, že parlament e, sa zasadzoval. Ale súčasný článok 30 smernice nepredstavuje záväzok, ktorý sa, ktorý sa vzťahuje na nezávislé inštitúcie. Je to smernica FEMS. Vážený pán predseda, tak toto je zapísané čierne na bielom a preto musíme aj my rešpektovať realitu taká, takú, aká je. Maďarské orgány sa rozhodli, že zmenia článok 10 mediálnej ústavy, citujem, je to úloha pre celý mediálny systém poskytnúť autentické a presné informácie o takýchto záležitostiach a udalostiach. Koniec citátu. Takto bude znieť text po novelizácii predmetnej právnej normy. Ospravedlňujem sa, že ste text nedostali písomne, ale ani ja som tento text nedostala vo finálnom znení a teraz už ho mám, ale nepodarilo sa mi ho rozoslať včas, čo skoro to urobím. Verte mi, Eh, že naozaj myslím vážne to, čo hovorím. A budete mať určite šancu zoznamiť sa dôkladne s týmto textom. Je to jedna z tých záležitostí, v ktorých by sa Európa mala rozumne rozhodnúť. Neexistuje záväzok kompenzovať v oblasti audiovizuálnych a tlačových médií a to som už spovedal, povedala vo, svoje záver, vo svojich úvodných poznámkach. Ďalšia otázka, ktorá tu odznela, bola, či budem postupovať ďalej v legislatíve o pluralizme médií. Opäť, povedala som to už v úvode, som pripravená konať v oblasti plurality médií so všetkými právomocami, ktoré mám. Ale neexistuje také riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým a maďarský prípad to ešte zvýraznil. Ja mienim zostaviť pracovnú skupinu aj vďaka vašej ochote byť súčasťou takejto pracovnej skupiny a prediskutujeme si to, čomu čelíme, aby sme zabezpečili, že celkovo máme dobrý prehľad o situácii v Európe a konáme náležite a nezávislosť médií budú pre túto pracovnú skupinu jednou z hlavných priorit, ktorú budú riešiť. Pozícia OSCE v oči legislatíve v Maďarsku. Myslím si, že tu je iný právny základ, ktorým sa my zaoberáme, než je analýza Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A sú tu tri hlavné dôvody, pán predseda, prečo je tu iná právna báza. Dlhé obdobie vykonávania úradu mediálnej rady je jedným z týchto troch. Ale vysvetlím teraz podrobnejšie moje dôvodenie, ktoré sa týka mandátu a dĺžky mandátu všetkých iných rád, napríklad rady pre vysielanie alebo iných rád pre vysielanie v členských štátoch, aj tam častokrát je mandát dlhý 5 až 9 rokov. Čo je v stávke, a to je moja záverečná poznámka, pán predsedajúci, posolstvo z dnešného rána, kedy som hovorila s premiérom a som si istá, že minister zahraničných vecí toto posolstvo bude šíriť ďalej, podobne ako maďarská vláda. Mám to aj písomne. Návrh odo mňa, návrh komisie a ubezpečujem vás, že v priebehu niekoľkých týždňov, kedy sme úzko spolupracovali, naozaj na mňa zapôsobilo nasadenie aj mojich ľudí, ktorí naozaj tvrdo pracovali, ale ubezpečujem vás, že obe strany naozaj tvrdo pracovali a odviedli výbornú prácu konštruktívnym spôsobom, pretože sa snažili nájsť riešenia v tejto dôležitej otázke. Musíme nájsť riešenia v takýchto dôležitých otázkach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz v mene rady e, Technická pripomienka, Mario? Áno, pán predseda. Len pripomienka smerom na pani komisárku. Ten text, o ktorom hovoríte, bolo by možné, aby ste nám ho zaslali, respektíve aspoň predsedom politických skupín, pretože o tom budeme hlasovať zajtra. Môžete na toto odpovedať, pani komisárka? E, pokiaľ ide o mňa, samozrejme áno. A myslím, že gesto zástupcov maďarského predsedníctva tiež vyjadruje, že áno. Takže je to samozrejme možné. A okrem ge- gesta e, zástupca maďarského predsedníctva bude môcť aj hovoriť. Takže pán Martoni, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, som veľmi rád, že nemusím používať svoje telo, keď vyjadrím niekoľko svojich poznámok teraz v mene Maďarska s vašim povolením. Len niekoľko stručných poznámok vzhľadom na to, že poznám, e, že odpoveď pani komisárky Kroes e, bola e, dostatočne rozsiahla aj čo sa týka kompetencií mediálnej rady. To bola veľmi dôležitá otázka. Myslím si, že to bolo správne zodpovedané, takže sa môžem obmedziť len na niekoľko bodov. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že Maďarsko sa plne zavezuje dodržiavať hodnoty, princípy a pravidlá tak, ako sú zakotvené v zmluve, v charte základných práv a v ďalších nástrojoch medzinárodného práva, či už európskeho alebo všeobecného, pokiaľ ide o ľudské práva. E, keď sa objavila prvá tvrdá kritika mm, mediálneho zákona, a to bolo teda ešte pred prijatím tohto zákona, e, a chcel by som teda tu konkrétne sa odvolať aj na mediálnych predstaviteľov OBSE, na to teda, čo povedali. No už ja som v tom čase si jedine želal to, aby sa preštudovalo, aby sa e, rozanalizoval ten text a aby teda títo ľudia to urobili a potom aby nám povedali, že čo si myslia e, o ňom, aké majú o tom pochybnosti alebo nejaké obavy e, čo sa e, týka vlastne tohto textu alebo jeho výkladu a výkladu zákona. A preto sme okamžite vlastne aj e, privítali iniciatívu Európskej komisie, ktorá ako strážkyňa dodržiavania e, zmluv vyjadrila svoje isté pochybnosti a teda chcela sa v tejto veci zaangažovať. Komisia podrobne preskúmala tento zákon, predniesla niektoré návrhy a všetko tieto, všetky tieto návrhy boli prijaté a môžem potvrdiť, že pozajtra budeme mať stretnutie kabinetu, príjmeme tento text a zašleme ho okamžite, postupíme ho teda maďarskému parlamentu e, spolu s pozmenujúcimi návrhmi a tie budú e, čo najskôr prijaté a vstúpia teda do platnosti. Chcel by som sa poďakovať Európskej komisii za ich eh, veľké úsilie, za ich pomoc a tiež sa poďakovať všetkým vám, eh, ktorí prispeli, ktorí ste prispeli spravodlivými alebo férovými pripomienkami a ktorí ste nám pomohli eh, v tejto aktivite, o ktorej si myslím, že bola veľmi dôležitá nie len pre nás, ale aj pre Európsku úniu ako celok. A chcel by som tiež vyjadriť našu plnú podporu a pomoc tejto pracovnej skupine, ktorú, pani komisárka, chcete vytvoriť. Myslím si, že je to v záujme európskych občanov a všetci sa na tom chceme podielať a e, prispieť tak, ako budeme môcť. Jediná vec, ktorú ľutujem, je taký trošku prehnaný, také prehnané vyjadrovanie v niektorých eh, v niektorých eh, pripomienkach ešte pred prijatím zákona niekedy sme mali pocit, eh, že to, čo, že sme vystavení tomu, čo nazývajú Francúzi, že nás teda súdia iba za náš úmysel, a že e, nás teda súdia ešte predtým, e, sme, než by sme boli obvinení a, to je samozrejme vždy predpokladom toho spravodlivého procesu, tá prezumcia neviny. Nuž, e, a my plne podporujeme politickú debatu, či už našu vnútornú alebo na európskej úrovni a áno, e, bolo to dosť škodlivé e, pre všetky e, európske záujmy aj pre európsku integráciu, to, čo sa odohralo, ale dúfam, že teraz je už to všetko za nami a chcel by som znova potvrdiť, že plne rešpektujeme pravidlá hry a aby som to potvrdil, chcem vám povedať, že je našim zámerom eh, zaradiť chartu základných práv do novej maďarskej ústavy. Maďarsko bude v tomto prípade prvou krajinou, kde charta základných práv bude začlenená do právneho systému krajiny a e, nielen v tých oblastiach, ktoré pokrýva európske právo, ale bude vlastne na vrchole tej hierarchie právneho systému a bude e, nadradená e, každému, každej vlastne oblasti, či už je to trestné právo alebo akékoľvek iné právo. Takže tak sa zaručí, že tie základné práva, eh, hodnoty a princípy sú rešpektované v našej krajine. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Sú štyri návrhy uznesení po tejto rozprave. Dáme si prestávku na minutku a potom začneme hovoriť o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Koreou.